the president. Príjemné popoludnie. Vážení kolegovia, vitajte na popoludnejšej časti dnešnej schôdze, ktorú teda opätovne zahajujem. Chcem oznámiť, že zápisnica so včerajšej schôdze je k dispozícii. Ak nebudú žiadne, pardon, máme tu nejakú poznámku, nech sa páči, máte slovo. Pán Guara, máte slovo, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Rád by som namietal,